budem e, tomuto, tejto téme pridelovať žiadne slovo, takže je k dispozícii zápisnica z predchádzajúcej schode. Sú námietky, sú námietky proti zápisnici zo 14.4. Takže nikto sa nehlásil proti tomu a týmto je zápisnica schválená